if we could make a start. Kolegovia, keby sme láskavo mohli začať. We have a point of order from Mr. Meltzer. Máme faktickú poznámku zo strany pána Melcera. Vážená pani predsednička, Odvolávam sa na 154 kup na zasadnutí 24. E, apríla Hans-Peter Martin v neprítomnosti počas hlasovania tvrdil, že znovu bolo hlasované z môjho miesta e, s neplatnou kartou. Takže toto by hádam predsedníctvo mohlo objasniť. Ja chápem samozrejme to, že niektorí kolegovia sú nervózni s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ale toto je naozaj e, vlastne podvod a ide tu v podstate e, o veľmi nepekný spôsob zneužitia mojej osoby a myslím si, že toto sú záležitosti, ktoré podliehajú trestnému Eh, právu. Takže práve preto by som chcel Hansa Petra Martina a špeciálne rakovských kolegov upozorniť na to, že eh, takýmto spôsobom nemôžu konať, eh, pretože toto je naozaj priestupok voči mojej strane. Ja naozaj vyžadujem, aby sa mi ospravedlnil a takisto žiadam ospravedlnenie prostredníctvom prezídia. Ďakujem vám. Ako veľmi dobre viete, kolegovia, jedenkrát sme už kontrolovali uh, toto prístrojové zariadenie a zistilo sa, že vlastne nebolo uh, patričným spôsobom zneužité, takže táto záležitosť bola objasnená. Pán Hans-Peter Martin sa uh, žiada o slovo, takže dávam vám slovo, ale veľmi stručne, prosím. Pani predsednička, budete taká láskavá a môžete sa požiadať o to, aby e, bol kľud e, v tejto sále, pretože inak e, budem žiadať o to, aby sa o tejto záležitosti hlasovalo formou referenda. Ja mám o... Pokiaľ ide o 194, 149, o ktorej hovoril kolega, Eh, ja trvám na tom, aby stiahol túto poznámku, pretože eh, v, tu v pléne v prítomnosti ehm, pravicových radikálov a hneď do košeliarov som skutočne by som nikdy takéto niečo neurobila a keď mi niekto niečo vyčíta, počujete iné výkriky, e, ktoré sú také strašné, že nebudem opakovať. To, takí sú bohužiaľ pravicoví radikáli a toto je to nebezpečenstvo, ktoré máme pred sebou. Pokiaľ ide o túto výčitku v nadväznosti na nezákonnosť mojho konania, môžem povedať len toľko, že to je ďalší pokus o kriminalizáciu mojej osoby. Nikdy v podstate proti mne nebolo vodené nejaké trestné konanie a pokiaľ ide o ra- rakúskych e, sudcov alebo sudkyne, oni celkom jasne sú si vedomi toho, že aké e, sú nepodložené takéto záležitosti. A pokiaľ budete pokračovať s takýmito argumentáciami, prerušený je pani predsedajúcou. Takže teraz by som chcela, keby sme začali. Máme ďalšie faktické poznámky zo strany pána Doničiho. Pán Doniči, nech sa páči, dávam vám slovo. E Vážená pani predsedajúca, ako veľmi dobre viete, ako pravdepodobne nevedia mnohí kolegovia práve z dôvodu extrémneho nedostatku informácií, ktoré dáva predsedníctvo eh, o týchto záležitostiach, pretože tým spôsobom sa to snaží eh, vlastne eh, kryť. ECD definitívne odhlasovalo dlho sa ťahajúci spor proti Európskemu parlamentu. Súd e, vlastne zamietol e, rozhodnutie tohto zhromaždenia, e, pretože vtedy nebol mandát mojej strany uznaný a parlament má zaplatiť patričné náklady. Takže teraz konečne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora hovorí o tom, že je potrebné mať patričný počet uznaných členov parlamentu a pán Petering predniesol veľmi metúci prejav pred týmto parlamentom a znovu požiadal patričný výbor o to, aby sa znovu pozreli na môj mandát a preto žiadam o mimoriadne zvolanie e, tohto výboru, pretože toto je posledné čiastkové zasadnutie tohto parlamentu a nebudeme môcť vlastne sa znovu postaviť a hovoriť o to. Um, Preto žiadam predsedníctvo, aby dozajtra e, opravilo túto chybu a aby sa skutočne opieralo o uznesenie Európskeho súdneho dvora. Pani predsedajúca, skutočne by som chcel v podstate ušetriť Európsky parlament takejto ponižujúcej porážky a chcel by som privítať svojich nových kolegov. Ďakujeme, pán Koniči. Vašu pripomienku sme zaznamenali a samozrejme, že pán predseda predniesie patričné vyhlásenie v pondelok popoludní a vaše pripomienky dnes popoludní odovzdáme predsedníctvu. Ďalším bodom je hlasovanie v nadväznosti na návrh rozhodnutia o prideľovaní do stálych parlamentných výborov. Ide o pozmenujúci návrh číslo 1 a hlasujeme o ňom, kto je za, kto je proti? Nebolo to vôbec jasné, myslím, že by som si to chcela ešte raz e, skontrolovať. Prosím vás pekne, elektronicky si to overíme. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Teraz uzatváram hlasovanie. A tento návrh je prijatý. Teraz budeme hlasovať o tomto rozhodnutí ako o celom texte. A ide o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci prosím hlasovali. Uzatváram hlasovanie. A toto znenie je prijaté. Pokiaľ ide o ďalší bod, ide o rozhodnutie v nadväznosti na počet medziparlamentných delegácií. Pán Volk žiada o slovo. Áno, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, moja skupina by chcela, aby sa samostatne hlasovalo o odseku 1 v časti E. Ide tam o časť, ktorá hovorí o Albánsku, Bosne, Hercegovine, e, Čiernej hore a Kosove. A to je de facto uznanie Kosova a toto naozaj považujeme za neakceptovateľné a preto by som chcel požiadať o samostatné hlasovanie v nadväznosti na tento odsek. Ďakujem. Bohužiaľ, táto žiadosť prišla už po patričnej lehote, ale ak to akceptujete a ak nemáte námietky voči tomuto návrhu, tak to tak bude. Pán Poselt, Poselt, vážená pani predsedajúca, máme skutočne veľké pochybnosti, pretože tam išlo o trojštvrtinovú väčšinu, ktorou sme sa vyjadrili za nezávislosť Kosova, aj komisia, aj všetky členské štáty. Takže naozaj toto považujem za neakceptovateľné. Is, is the house, are you happy? Takže ste ochotní samostatne hlasovať o tejto časti? Alebo tu vidím kolegov. Zdá sa, že sú tu namietky k samostatnému hlasovaniu, takže budeme pokračovať v podstate e, tak, ako to bolo pôvodne stanovené. Takže kto je prosím za pozmenujúci návrh číslo 1, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý návrh na rozhodnutia. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie, celkový text. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie a text je prijatý. Ďalším bodom je hlasovanie o správe pána Moriona. Ide o zrušenie smernice 83515 a 11 e, zastaralých rozhodnutí v oblasti spoločnej rybárskej politiky. Takže ide o menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, môžeme hlasovať. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. A tento návrh e, je prijatý. Gratulujeme pánovi Morianovi. Ďalší bod programu znovu od pána Moriona Ide o správu o zrušení 14 zastaralých nariadení v oblasti spoločnej biologiky rybného hospodárstva. Ide o jedno hlasovanie, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. A tento text je prijatý. Znovu gratulujeme nášmu správodajcovi. Ďalším bodom je bod o správe pani Stavreva podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Znovu menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Teraz uzatváram hlasovanie. A tento text je prijatý, takže gratulujeme našej spravodajkyni. Ďalším bodom programu je hlasovanie o správe pána Onestu týkajúcej sa revízie rokovacieho poriadku, týkajúcej sa petičného programu. Naozaj si to vyžaduje kvalifikovanú väčšinu, takže otváram hlasovanie. Znovu ide o menovité hlasovanie. Všetci prosím hlasovali. Uzatváram hlasovanie. A tento text je prijatý, takže gratulujeme pánovi Onestovi. Ďalším bodom programu je hlasovanie o správe pána Bögeho o zmene a doplnení medzi e, inštitucionálnej dohody rámca medzi inštitucionálneho zo 17. maja 2006. Otvárame hlasovanie. Znovu ide o menovité hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. A tento text je prijatý. Znovu gratulujeme nášmu spravodajcovi. Ďalším bodom programu je hlasovanie o správe pani Haug, návrh opravného rozpočtu číslo 4 lomeno 2009. Znovu potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, takže menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Teraz uzatváram hlasovanie. A tento text je prijatý, takže gratulujeme našej spravodajkyni. Ďalším bodom programu je hlasovanie o správe pani Haug návrh opravného rozpočtu číslo 5 na finančný rozpočtový rok 2009. Znovu ide o menovité hlasovanie, kvalifikovaná väčšina. Otváram hlasovanie. Všetci prosím hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Takisto je tento text prijatý. Gratulujeme našej spravodajkyni. Ďalším bodom programu je návrh uznesenia zo strany výboru pre energetiku. Ide o označovanie televízorov energetickými štítkami. Nie sú tu nejaké pozmenujúce návrhy, takže potrebujeme kvalifikovanú väčšinu a ide o individuálne hlasovanie. Otváram hlasovanie, teraz uzatváram hlasovanie. Každý hlasoval a tento text je prijatý. Gratulujeme. Ďalším bodom programu je hlasovanie o návrhu uznesenia zo strany výboru pre priemysel. Ide o označovanie chladničiek pre domácnosť s energetickými štítkami, pardon, výboru pre energetiku. Znovu ide o menovité hlasovanie. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Otváram hlasovanie. Všetci prosím hlasovali. Teraz uzatváram hlasovanie. a tento text je zamietnutý. Nie, nedosiahli sme kvalifikovanú väčšinu, bohužiaľ. Ďalším bodom je hlasovanie o uznesení zo strany výboru pre rozvoj. Ide v podstate o ročný akčný program na rok 2009, nešťastní účastníci a miestne orgány v rozvoji. Ide o Menovité hlasovanie, otváram toto hlasovanie. Všetci prosím hlasovali. Teraz uzatváram hlasovanie. A tento text je prijatý. Uh, the next item... Ďalšou položkou je správa pána Korbeta, týka sa celkovej revízie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Budeme hlasovať o texte rokovacieho poriadku. E, takže máme pozmenujúce návrhy výboru, ktorý, gešného výboru, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Schválené. Teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 9. Budeme mať e, delené hlasovanie do troch častí. Menovité hlasovanie k prvej časti. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Schválené. Pani Frasony. Ďakujem, pani predsednička. My sme boli informovaní o tom, že bude sa hlasovať o e, vlastne vrátení e, veci e, príslušnému výboru. Nevieme o tom, že by boli veci postúpené naspäť výboru. Oponuje pani predsedníčka, že by tomu tak bolo. Pani Frasony zopakovala požiadavku. You can make the request. Môžete vzniesť, môžete vzniesť požiadavku, hovorí predsednička v zmysle e, e, pravidla 168. Môžete túto požiadavku vzniesť pred záverečným hlasovaním. Ja kladiem túto požiadavku a aj vysvetlím, čo ma k nej vedie hovorí pani Frasoni, Ďakujem, pani predsednička, za udelenie slova. Počas e, e, preberania e, legislatívy hovorili sme o dopadovej štúdii. Vždy, keď sa príjma nové pravidlo, treba zároveň identifikovať dopad tohto pravidla napriek e, tejto správy pána Korbeta o zmene rokovacieho poriadku nie sme informovaní o tom, aké budú dôsledky zásadnej zmeny v našej zákonodárnej práci. E, bez toho, aby sme mali možnosť spoločných výborov, viacnásobných spravodajcov, e, to, a takisto aj vlastne postupy vedúce k plenárnemu zasadnutiu e, sú úplne zmenené. Preto zelení žiadajú vrátenie tejto záležitosti výboru nie z toho titulu, e, že treba zlepšiť situáciu, ale z toho titulu, aby sme mohli presadiť e, reformu, ktorá by mohla nesmierne stiažiť našu zákonodárnu prácu. Ďakujem. You, Ďakujem pani Frasoni teraz môže niekto vystúpiť proti tomuto návrhu. Aj pán spravodajca, pán Leinen, chcete sa vyjadriť? Ďakujem, pani predsedníčka. E, e, reforma e, Európskej únie je ťažká úloha, ale reforma Európskeho parlamentu sa zdá byť ešte tvrdší oriešok. Pani Frano, Fra, Frasoni poukázala na to, že ťažko sa to rodilo. Dva a pol roka máme vlastne skupinu, reformnú skupinu, ku ktorej patrí aj pani Frasoni. A náš výbor vlastne nasledoval závery tejto reformnej skupiny. Teda predkladáme na plenárne zasadnutie zasadnutie, výsledok 2,5 ročnej práce, diskusí, rokovaní a tak ďalej. Preto nie je dôvod, aby sme v tejto chvíli vrátili tento návrh príslušnému výboru. Mali by sme sa skutočne s plnou verbou pripraviť na nové legislatívne e, obdobie s mnohými vylepšeniami rokovacieho poriadku. Ďakujem teraz pán, Kor, pán Korbet, ktorý je spravodajcom. Pani predsednička, myslím, že nie čo dodať snad len toľko, že e, zdôvodnenie e, pani Moniky e, Frasony môžu byť dôvody preto, aby ona hlasovala proti niektorým pozmenujúcim návrhom, ale nie je to opodstatnenie toho, aby sme vrátili celú túto správu príslušnému výboru. To by bolo veľmi neblahý záver. To by bol veľmi neblahý záver. Pani predsedníčka, kto je za návrh pani Frasony, aby sa to vrátilo naspäť príslušnému výboru? Kto je proti tomu? Kto sa zdržal? Myslím si, že je to jednoznačné, teda pokračujeme hlasovaním. E, dopracovali sme sa k tretej časti pozmenujúceho návrhu číslo 9, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 11, menovité hlasovanie otváram. Všetci zahlasovali, uzatváram. Schválené. Číslo 23, opäť rozdelené na dve časti. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Schválené Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 29, opäť rozdelené do dvoch častí. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh číslo 32, opäť hlasujeme. Schválené. Preveríme si to elektronickým zahlasovaním k 32. Zahlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 33, rozdelené do dvoch častí. Prvá časť menovite, menovite k prvej časti. Otvárame, zatvárame hlasovanie a schválené. Druhá časť, k 33. otváram menovité hlasovanie. Uzatvárame zamietnuté, pretože nebola dosiahnutá kvalifikovaná väčšina. Číslo 42, menovité hlasovanie. Otvárame. Uzatvárame. Schválené. Čili 145, hlasujeme za, proti, zdržali sa Elektronicky si to preveríme k 45. -ke. Prosím o zahlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 52, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 58 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 62. Menovité hlasovanie. Prosím, zahlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 8. Budeme o ňom hlasovať menovite e, rozdelené do dvoch častí. Hlasujeme o prvej časti. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 61, to bolo stiahnuté. 63, menovité hlasovanie. Otváram. Uzatváram. Zamietnuté. Číslo 10. Menovité hlasovanie. Otváram. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 53. Otváram hlasovanie. Všetci zahlasovali. Uzatváram. Zamietnuté. Čiže musíme prebrať aj 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Skontrolujem to. Opäť 14 hlasujeme elektronicky. Uzatváram. Schválené. Obdržala som kompromisný pozmenujúci návrh číslo 69 v zmysle prevediel 1554, takže prvne sa bude o tom hlasovať. Musím získať váš súhlas. Namieta teda niekto voči tomu kompromisného návrhu? Nik? Teda hlasujeme o kompromisnom návrhu 69. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Elektronické hlasovanie o 69. Ozatváram Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmenujúci návrh číslo 17. Rozdelíme to dvoch častí. Prvá časť za aklamačné hlasovanie proti. Zdržali sa. Zdá sa mi to zamietnuté, pretože nebola dosiahnutá kvalifikovaná väčšina. Chcete si to preveriť elektronicky? Nie. Ideme druhé čas hlasovať. Kto je za? Proti. Zdržali sa. To je zamietnuté. Takže číslo 59. Zahlasujte. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 68. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 64, menovité hlasovanie, otváram. Everybody voted. Vote is now closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 60, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 66, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 54, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55, menovité hlasovanie. Otváram. Uzatváram. Zamietnuté. Takže 35. Hlasujte, prosím, za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 56. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 57 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pán Korbet. než prejdeme na pozmenujúcie návrhy 49 a 67, eh, Chcel by som vám požiadať, aby sme najprv hlasovali o 67. Je to vlastne kompromis, ku ktorému došlo pred eh, potom, ako sa veci odhlasovali vo výbore. Určite by to bolo praktickejšie zmeniť poradie. Nikto nenamieta, môžeme takto postupovať. Ste spravodajca, hlasujeme o 67. Menovite hlasujeme. Otváram, uzatváram. Zamietnuté. 49. Zahlasujte menovite. Otváram Zahlasovali ste? Aj viete, ako ste zahlasovali? Uzatváram hlasovanie. Schválené. 65 sa vypúšťa. No a teraz ideme hlasovať o návrhu rozhodnutia. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zahlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie a schválené. Blahoželám, pán Korbet. A teraz ideme e, Teraz prerušíme naše rokovanie, aby sme mohli začať e, slávnostnú časť našeho dnešného programu.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 In wenigen Wochen o pár týždňov medzi 4. a 7. júnom občania Európskej únie budú voliť nový Európsky